Petra. Teraz pristupujeme k poslednej rozprave dnešného dňa. Presmešne, presnejšie sú to jednominútové vystúpenia podľa článku 163 rokovacieho poriadku. Pán Roland, nech sa páči. Pán Roland, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Keď sme sa keď sa Caterpillar rozhodol zavrieť svoje sídlo e, v Belgicku, e, spustil sociálne zemetrasenie. E, obrovské množstvo pracovných miest sme stratili a takisto poškodenia na lokálnej, národnej, regionálnej úrovni. V roku 2013 Caterpillar zrušil 1200 pracovných miest, odbory pre, preukázali veľkú zodpovednosť, ustúpili v mnohých otázkach, ale napriek tomu všetkému e, stratili pracovné miesta a americké vedenie nemá vôbec odvahu sa vysloviť, predstúpiť pred verejnosť a viesť sociálny dialog. Je to obrovská katastrofa. Musíme rýchlo reagovať, podporiť mm, zamestnancov, ktorí stratili prácu a takisto musíme konečne vytvoriť e, v Európe skutočnú industriálnu politiku a znova oživiť investície. Ďakujem. Pani Dančila, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Ženy vo vidieckých oblastiach čelia obrovským ťažkostiam keď sa snažia nájsť pracovné miesto a e, zachovať si finančnú stabilitu. Takisto sú tu problémy, zdravotné problémy tehotných žien a problémy diskriminácia a násilia. A toto všetko priamo negatívne ovplyvňuje blaho rodín v členských štátoch EÚ. V Rumunsku sme predložili návrhy verejných opatrení, ktoré podľa mňa by mohli byť zavedené aj na úrovni EÚ. Hovorím o zariadeniach pre ženy vo vidieckých oblastiach, ktoré by im pomáhali najstabilnú stabilnú prácu. Hovorím o podpore žien, ktoré pracujú v iných európskych štátoch. Bezplatné testy pre tehotné ženy a podobne spoločnosť aj vláda musia na tomto spolupracovať a potom nájdeme riešenia. Ďakujem. Pán Marias, nech sa páči. Prednedávnom komisia poskytla negatívnu reakciu na Grécko, ktorú nemôžeme akceptovať, pretože tu dostáva stále slovo iba Európska komisia, ktorá zase nadvezuje na nemeckú verziu na tému nemeckých okupačných opatrení. A toto je výsmech do tváre Grékom. E- sa stala nemeckou Európou s konečným dôsledkom, s konečnou platnosťou. A to je vlastne toto rozhodnutie, ktoré bolo prijaté, izoluje Berlín ešte ďalej. Pán Štefan Zajbert, hovorca nemeckej vlády, sa vyjadril, že otázka odškodnení je už vyriešená. Prišli ale rôzne požiadavky, memorandum a podobne a na tom vidíme, že tu chyba naozaj záujem a ignoruje sa Ciprasová vláda. E, respektíve Ciprasová vláda to takisto regin, e, ignoruje, ale musíme ďalej bojovať o odškodnenia z Nemecka. Ďakujem. Ďalší rečník, mikrofón, poprosíme. Ďakujem. Ehm, voľby v Bosne a Hercegovine, hovorí pán Selimovič, e, viedli k niektorým politikom, viedli niektorých politikov k tomu, že chcú usporiadať referendum v Republike Srbskej, i keď zasa iní hovoria, že to porušuje ústavný poriadok tejto krajiny. Ja do určitej miery mám pochopenie pre predvolebné kampéne, ale toto by, sa mohlo, toto by mohlo dopadnúť veľmi zle, pretože toto referendum by požadovalo nie iba suverenitu tohto regiónu a ústavu, ale opäť by tu bola hrozba ozbrojeného konfliktu. Nemôžeme opäť zapaliť tento súd s pušným prachom nemôžeme katapultovať túto krajinu späť do 90. rokov. Mier na Balkáne bol nastolený veľmi ťažko a preto komisia musí teraz zareagovať a mier a stabilitu vyrokovať definitívne a komisia ju musí takisto vyzvať, aby toto protizákonné referendum bolo zrušené. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem. E, navrácanie Prahov pracujúcim a e, penzistom, riešenie dôsledkov, e, negatívnych dôsledkov politiky predchádzajúcej vlády. To všetko naráža na odpor Európskej únie v podstate sa spochybňuje, sa potláča všetko, čo by chcelo spochybniť tú základnú európsku politickú toleranciu. Máme tu eh, netolerovateľné sankcie eh, proti Portugalsku, eh, v podstate vydieranie aj v súvislosti s štátnym rozpočtom na 2016 je skutočne e, potrebné prestať e, s týmto vydieraním. Je treba vrátiť sa k menovej zvrchovanosti, e, k vlastnej mene a k rozpočtovým pravidlám, ktoré vychádzajú z potrieb konkrétnej krajiny. Ďakujem vám. Sebastia. Pán Sebastian, nech sa páči. Pán Sebastian, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. V Španielsku sme počuli vyhlásenie o tom, že boli pripravené tranzitné zóny, koridory v Katalánsku, na Baleároch a tak ďalej. Európska únia tento projekt podporuje, ale zároveň španielská vláda povolenia zadržiava. Na jednej strane hovorí, že chráni životné prostredie, ale na druhej strane príjma opatrenia, ktoré ohrozujú biodiverzitu v stredozemnom priestore, pre ktorý je veľmi dôležitý cestovný ruch. Iniciatíva Ciudad Danat e, poukázala na to, že španielská vláda porušuje mnohé pravidlá, nedodržiava záväzky ale nič sa s tým nedeja, všetci mlčia aj na strane Európskej únie. Tí, ktorí zastupujú národ, ale sa musia postarať o to, aby sa chránilo životné prostredie. Ďakujem, pani predsedajúca. U nás na e, Sicílii chýba asi 5 e, tisíc hektárov e, rastlín, ktoré produkovali e, kyslík, bohatstvo, prácu. A ide o citronovníky. A tu sa odhlasovali zmluvy o voľnom obchode napríklad s Marokom. Ale Ide tu aj o otázku e, spätného spätnej vysledovanosti a označovania e, produktov. E, myslím si, že práve v dôsledku toho Európania nikdy neboli schopní ochutnať skutočnú chuť sicilského citrona. Takže hovorím tu o smernici, o vysledovateľnosti produktov, o tých e, ustanoveniach, e, ktoré by túto výslednú vlastnú mali zabezpečiť. Pán Borgesio? Fa, come tutti sappiamo. Všetci vieme o tom, aké zemetrasenie e, sa vyskytlo v mojej krajine, v, v centrálnom Taliansku a E, hlavne e, e, primátor Amatriče, najviac zasiahnutej oblasti, sa so mnou o tomto rozprával a hovorila aj o tom, že by eh, komisári eh, v rámci delegácie z komisie, Európskej komisie, ktorá eh, chce navštíviť túto oblasť, hovorili priamo s obyvateľstvom, ktoré je, bolo zasiahnuté. Títo ľudia nechcú odísť z, z, toho, z, z tých miest, kde žijú. Chcú opäť začať pracovať a produkovať. Nebolo totiž zasiahnuté len ich teritoriu, ale bola postihnutá aj ich práca týmto zemetrasením Takže toto e, je ich e, žiadosť, aby mohli zachrániť e, svoj región, aby mohli opäť začať pracovať a aby Európa skutočne urobila čo najskôr to, čo je potrebné. Pán Zajantus? Prosfata, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου προσβάλλοντας τα... Ďakujem. Výbor pre petície Európskeho parlamentu <clears throat> hovoril o tisícoch obetí nacistickej minulosti v Grécku, ale pošliapal ich nohami, pretože odoprel odškodnenia. Zajtra sa o tom bude hovoriť aj so zástupcami tlače. Všetci sa riadili podľa toho, čo povedala nemecká vláda a Parížská dohoda a ďalšie opatrenia o odškodnení neboli implementované. Grécko má najviac obetí 71 rokov po konci druhej svetovej vojny sú opäť zneúcťované obete a opäť výťazia tí, ktorí podporovali Hitlera. Musíme konečne sa postarať o to, aby boli vyplatené tieto odškodné, aby nebola posilňovaná nemecká strana.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 Ide tu o liberalizáciu e, víz e, e, vo vzťahu k Ukrajine. Je to ťažké pre Ukrajinu aj pre Európu a je skutočne, sú tisíce ľudí, ktorí prichádzajú do Európy bez víz a potom tí ďalší, ktorí aj majú víza, Ukrajinci čakajú hodiny a hodiny na hraniciach aby sa dostali do Európskej únie. A e, skutočne e, tí, ktorí sa zaoberajú, zaoberajú e, touto ukrajinskou otázkou, by si mali uvedomiť význam liberalizácie víz pre Ukrajinu a takisto aj hospodársky význam týchto krokov. Ďakujem pekne, pani Grapini. Ďakujem pani predsednička a pán komisár. Európska únia e, čeli veľkej kríze e, dôvery potom, ako sa nedarilo zvládať e, utečenskú krízu po Brexite a podobne. Skutočne ľudia požadujú e, zlepšenie bezpečnosti, kvality života a toho, aby boli ich e, ľudské práva rešpektované za každých okolností. Ale bohužiaľ komisia v novom zložení ani po dvoch rokoch nemá um, jasnú stratégiu, ktorú by bola schopná vysvetliť občanom, ako môžeme zvyšovať dôveru občanov v Európe, ak nevidia e, žiadnu zmenu vo svojom bežnom živote v podstate ani Brexit neznamenal žiadnu konkrétnu zmenu v živote ľudí. Myslím, že by mala komisia venovať viac pozornosti e, e, ustanoveniam e, zmluv o bezpečnosti, ustanoveniam o ochrane šengenského priestoru a podobne. My skutočne potrebujeme zmenu v komunikáciách, chceme spojenú Európu. No, to bolo príliš rýchle kolegyne. No a slovo dostáva teraz pán Jakovčič. Merci beaucoup. Kako je budúcnosť Európskej únie? Aká je budúcnosť Európskej únie? Pýtam sa. Po rozhodnutí o Brexite, keď počúvam kolegov Mám taký pocit deja vu, niečo, čo sa stalo pred 25 rokmi. To znamená, hovorím o situácii pred rozpadom Jugoslávie. Mohol by byť e, Brexit e, takým e, pred, pred takovou predohrou pre rozpad Európskej únie. To by som skutočne nechcel. Mali by sme preto hovoriť o lepšom prepojení a o mm, témach, e, ktoré sa týkajú napríklad konfederatívneho modelu a podobne. V tom vidím budúcnosť Európskej únie. Ak e, nezmeníme náš politický postoj aj e, v tomto parlamente, tak nebudeme mať úspech. Pán Jakovčič. Ja e, sa vraciam zo tábora e, pri Kale a tam tá situácia je skutočne hrozná. E, po tých v posledných 6 mesiacoch narastol počet ľudí o 3000 a ľudia sú skutočne nadlačení na malom priestore a snažia sa Eh, dostať do Spojeného kráľovstva, ale tam sa eh, vstýčujú eh, steny za 70 miliónov eur. Tí ľudia utekajú pred vojnou a čelia tomu, že sa proti ním stavajú takéto zbytočné múry a tu už nejde o to, či sme populisti alebo e, e, pravičiaci alebo e, ktokoľvek iný. My musíme skutočne riešiť situáciu tisícov utečencov. Pán Terika Bres. Ďakujem, Eh, asi milión ľudí vyšlo do ulic v Katalánsku, aby eh, oslávili eh, národný sviatok a dožadovali sa nezávislosti Katalánska. V, Európsk- v Európe už dlho sa neozývali také silné hlasy za nezávislosť, tak ako v mojej krajine, ale španielská vláda napriek všetkým demokratickým e, pravidlám nechce vyhlásiť referendum, aby sa zistilo, či skutočne väčšina kataláncov chce alebo nechce nezávislosti, Aby som e, chcel e, oslaviť včerajší úspech, ale zároveň by som chcel poukázať na protidemokratické postoje španielskej vlády, E, právo sa nevyužíva e, na posilnenie slobody e, ľudí. Vieme to všetci, kto žijeme v Katalánsku. Ďakujem. Pani van der Stor. Ja, Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička, z Brexitu sa očividne nikto nepoučil. Francúzsko a nemecká vláda predkladajú tentokrát nový návrh e, Európsku e, alebo armádu Európskej únie s európskym e, výskumom. Komisia plánuje rozpočet eurozóny, európske poistenie v nezamestnanosti a minimálne daňové opatrenia. No a ako by to nestačilo, tak Európska únia mala dostať nové daňové právo, mm, vlastné zdroje a napríklad priznať jej dane z CO2 alebo európsku diálničnú známku, dámy a páni. Veľká Británia ešte nie je ani jednou nohou vonku z EÚ a už mnohí myslia na to, aby európsky superštát sa intenzívne presadzoval. Ja mám pocit, že sa vôbec nepoučili nechcú sa nič poučiť, nič sa nepoučili, ani sa nič nepoučia. Ľudia to jednoducho nech, nechcú. A ďalšie referendá to našťastie ukážu. Pán Polčák. Ďakujem pekne, pani predsednička, za udelenie slova. Ja by som sa dnes v jednej minúte chcel vyjadriť k téme, ktorá búra hranice vyjadrovania napríklad vo Francúzsku a to je otázka zahalovania žien burkinami. Nechcem sa vyjadrovať k tejto téme z hľadiska člena poslanca Európskeho parlamentu, ale z hľadiska toho, komu ide o to, aby v orgánoch Európskej únie sa dodržiavala zásada subsidiarity, aby som sa chcel vyjadriť proti tomu, aby sa takéto témy našla do debaty práve pred Európskym parlamentom práve z toho dôvodu, aby sa v nich riešila národná politika. Ja si myslím, že naše rozhodovania, naše uh, mali byť zamerané na to, čo je skutočne obsahom zmluv o fungovaní Európskej únie a jej inštitúcií. Ja som si úplne istý, že by sme nemali porušovať zásadu subsidiarity v mnohých iných témach, a to z toho dôvodu, aby Európska únia bola predovšetkým telesom, ktoré funguje v súlade s tým, ako zároveň si želajú, aby fungovali členské štáty a vlády členských štátov tak aby poskytovala dobrú službu občanom v obmedzenom počte politik. Ďakujem. A ďakujem pekne pani Curtin Darling. Ďakujem veľmi pekne. Už eh, dva roky eh, Európska únia financuje severovýchod Anglická. Uh, eh, My sme v minulých rokoch uh, dostať uh, pol miliardy libier. Nuž a toto je kľúčom pre naše, naše hospodárstvo. Je to motor inovácie, financuje to pracovné miesta. Po Brexite je tu skutočne nebezpečenstvo, že na najchudobnejších anglických regiónov by mohol prísť o rozpočet tí, ktorí viedli kampaň za Brexit a nám slubovali, že tieto finančné prostriedky budú chránené a náš náš región bude chránený. Avšak to nie je pravda, nestačí to a dnes sa vyzývam britskú vládu, aby e, zaistil, aby všetky e, finančné prostriedky z EU boli realizované a aby bola zaručená, bolo zaručené aj financovanie pre regióny, ako je ten môj. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Harkin. Európska komisia a politická e, minulé E, vyjadrenia Moskovičiho tých 13 e, miliónov, miliardách e, pre, povedali, že Irsko má aj bratia, sa mi to nezdajú, povedali, že Irsko má tieto peniaze vynaložiť na nemocnice a školy, ale vedia, že mnohé ďalšie krajiny vrátane USA už teraz chcú mať svoj spravodlivý podiel. A čo zostane pre Írsko, to, je, to bude len zlomok náš francúzsky e, komisár nám sluboval e, a e, že v svetle krízy ili nechceli tieto peniaze a toto je tá istá komisia, ktorá je súčasťou trojky a, a oni nám a, nás prinútili z našich 60% krízy a vyplatiť a, niektorých držiteľov cených papierov a som si istá, že niektorí z toho boli aj francúzske banky a to mi pripomína kampaň za Brexit, kde lídry slubovali 350 miliónov týždenne pre národný zdravotný systém, čo sa však nedá splniť. A to je úplne to najhoršie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán McCarthy. Vážená pani preds- eh, predsednička, uh, vláda zareaguje na bankovú a finančnú krízu, vrátane známych pilierov, ako uh, E, založenie bežných e, rodín a prísne politiky úsporných opatrení, ale e, je to ďalšie opatrenie vytvorené nami, čo má byť konsolidačná banka, čo je veľmi zlé opatrenie. Teraz jasné, že nám v roku 2014 projekt Eagle bol založený na úplatkoch a tajných informáciách udelovali sa šokujúce, šokujúce zľavy až vo výšky 72%. Všetky transakcie nám musia byť okamžite prerušené. Jasné, že írska vláda nedokáže alebo nemôže už oddelovať vyšetrovací výbor a vyšetrenie írsky. Daňoví poplatníci sa musia dozvedieť pravdu o tom, ako boli podvedení. Ďakujem pekne, pán Carver. Ďakujem veľmi pekne. No, uh, mali včera čelia obrovskej uh, krízy. No a tento a parazity sa, parazity sa rozšírili už na Taliansku a spôsobujú katastrofu včelárom na juhu Taliansku a ohrozujú he was Nusha a prišiel z Kanady. A dnes žiadam o absolútny zákaz eh, eh, vývozu. No a No, pokiaľ nebude, eh, nebudú prijaté takéto zásadné kroky, tak britské včely sú ohrozené vyhubením. Žiadajú o to včelári, avšak nikto ich nepočúva. Treba prijatia opatrenia, inak bude príliš nes... Štetina. Pán Štetina, nech sa páči, asi ste ma nepočuli. Ďakujem, pani predsedajúca. Voľby do Ruskej dumy, do dolnej komory Ruského parlamentu sa majú konať 18. septembra. Nie iba na území Ruskej federácie, majú prebehnúť aj na okupovanom Kryme. Kremel sa snaží takto legitimizovať v očiach medzinárodného spoločenstva výsledky údajného referenda zo 16. marca 2014. Chcel by som zdôrazniť, že napriek úsiliu ruskej diplomacie vedie sa takisto zo strany Kremlu aj dezinformačná kampaň, ale máme tu medzinárodné právo, napríklad uznesenie valného zhromaždenia OSN 68282. Podľa tohto status poloostrova je jednoznačný. Je to integrálna súčasť Ukrajiny. A keď niekto spochybňuje túto skutočnosť, tak zároveň nerešpektuje medzinárodné záväzky a územnú suverenitu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pán Šišku. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Ehm, zatiaľ sa síce tak nestalo, ale máme už varovania od našich medzinárodných partnerov a veľkých e, spoločností ohľadom Brexitu a japonských investícií v um, Londýne a takisto mnohí hovoria o agentúre EMA, o Európskej agentúre pre liečiva a pochybujú o tom, ako bude fungovať ich sídlo. Takže ja navrhujem, aby sídlo EMA bolo presunuté z Londýna do Rumunska. Toto musíme urobiť rýchlo, tak aby Brexit nezablokoval aktivity agentúry EMA. Rumunsko má um, naozaj dlhodobé tradície v tejto oblasti. Chcem sa pre, pridať a takisto aj k písomnej deklarácii o tejto téme. Poslanci Európskeho parlamentu musia už ukázať konečne, že chcú silnejšiu EÚ, kde členské štáty majú všetky rovnakú dôveru. Bohužiaľ bez mikrofónu nastal omyl. Takže, pani Anderson, ďakujem veľmi pekne. Britská vláda sa neuspokojila e, iba e, s tým, že e, vypudila Severné Írsko z EÚ. Vlády sú roštiepené. Britská vláda povedala, že Brexit znamená Brexit, ale čo to znamená pre národy um, ehm, Walesu, Škótska a Severného Írska? A Írska nevedia, čo sa stane a to poškodzuje podniky aj komunity. Britská a írska vláda musia okamžite hľadať nejaké spôsoby, ako premietnúť demokratické voľby Severného Írska do praxe. Um, 65 ľudí v Severnom Írsku hlasovalo za zotrvanie v EÚ. Sú to komunity, poľnohospodári, podniky, politické strany, e, mnohé skupiny spoločnosti, ktoré povedali jasne, zostať znamená zostať. Mnohí ľudia v Severnom Írsku, e, tisíce majú írsky pás. Sú to občania EÚ, takže remain means remain. Ďakujem.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 že existuje projekt na riešenie problémov. Ja som sa k tomu opäť e, vyjadril. Európska komisia sa touto témou zaoberala aj e, výbor LIBE. E, v decembri Európsky parlament prijal uznesenie a tento program obsahuje medzičasom milión eur. Projekt sa nazýva Európa zjednotená v mnohorakosti. V januári, apríli, júni a potom začiatkom septembra sa mali konať podujatia, ale zatiaľ sa nič nestalo. Takže komisia, čo chcete urobiť? Chcete to opäť predložiť? Ak sa do októbra nič nestane, tak ja sa obrátim na médiá. Ďakujem. Ďalší rečník. E, deti e, sa vracajú teraz v septembri do škôl, hovorí pán Negresku, a my si kladieme otázku, či e, vzdelanie poskytuje lepšiu budúcnosť našim deťom. Vždy to vnímame ako náklady, ale v skutočnosti je to investícia do budúcnosti našich detí. A musíme e, podporovať viac žiakov ako čísla. My sa správame ako účtovníci v tejto oblasti, ale naše deti sú rukojemníkmi byrokracie. My musíme zmodernizovať naše systémy vzdelávania. Európska ľavica navrhla nejaké opatrenia, aby presvedčila e, európskych zákonodarcov, že musia podporiť ďalšiu generáciu v Európe. Ja ako mladý poslanec EP e, si myslím, že je moja povinnosť vám povedať, že rumúnska mládež e, si želá, aby vzdelanie bolo v právomoci EÚ a aby to bolo prioritou EÚ. Pán Deli, nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca štáty Západného Balkánu chcú vstúpiť do EÚ, je to ich politická ambícia a to sa nesmie prehliadať, pretože potom to spôsobí takú únavu z rozširovania EÚ. Naša politická strana spolupracuje so štátmi Západného Balkánu. EPP je tam prítomná, rozširuje kresťanské hodnoty v regióne a takisto včera e, sa konali dôležité voľby v Chorvátsku, kde sme vyp- e, vyhrali, ale takisto v Macedónii alebo v Bosne a Hercegovine sme zohrávali dôležitú úlohu v politických krízach. Srbská strana SES e sa chce stať pridloženým členom EPP. Dostali sme žiadosť a v novembri sa o nej rozhodne. A takýmto spôsobom EPP získa novú silnú stranu, ktorá zasa pomôže e, stabilizovať tento región. Ďakujem. Pani Šojdrova na záver. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vystupujem preto, aby som upozornila na napätú situáciu vo vzťahu k Turecku. Som členkou výboru EMPL. Budúci týždeň som mala ísť do Turecka, ale žiaľ, táto cesta je zrušená kvôli súčasnej situácii v regióne, ktorá nie je bezpečná a neumožní nám to navštíviť inštitúcie, s ktorými sme mali viesť dialog. Aj cesty ďalších výborov boli takto odložené. Mňa znepokojuje táto situácia, pretože e, Turecko na nás vyvia tlak, aby sme mu zaviedli bezvízový styk. Takisto ma znepokojuje všeobecná situácia v Turecku. Dohoda medzi Tureckom a EÚ musí byť naplnená a musíme mať takisto možnosť sa osobne presvedčiť, kontrolovať plnenie E, tejto dohody zo strany Turecka. Ale ako to môžeme robiť, keď sa budeme báť cestovať do Turecka, ak nám nebudú poskytovať informácie? E, ani naše bezpečnostné zložky nedostanú informácie. Za takých podmienok nemôžeme zaviesť bezvízový styk. Ďakujem. Ďakujem. Zajtra o 9. ráno pokračuje zasadnutie parlamentu. Zapisnica bude zverejnená na webovej stránke parlamentu. Rokovanie je odročené.